Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Zdravím vás na tom sadnutí. Mám k dispozícii jednu hodinu. A pokiaľ ide o posúdenie pracovných dokumentov, ktoré pripravili naši dvaja spolu spravodajcovia Jepe Kofot a Peter Ježek, tento dokument je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Ak sa nemýlim, bol už predložený v decembri. A myslím si, že máme dnes v dispozícii tlmočenie. To znamená, že pokiaľ naše zasadnutie v útorok s tými dvomi panelmi bolo dobré, pre všetkým, pokiaľ ide o ten prvý panel, tak tam sa objavili nové zistenia, nové skutočnosti, musíme na tom ďalej pracovať. Včera sa uskutočnila diskusia na Ekone s malským ministrom financií, takže tam prebiehli tiež určité diskusie. Bola vyjadrená ochotnosť, ochota malskej vlády s nami spolupracovať, aby sa pripravil čo najlepší program, pokiaľ našu návštevu. To je veľmi zásadné čo sa neudialo a to, čo sa naplánovalo dnešné ráno, spoločné rokovanie Ekonu a výboru PANA s malckým a estonským predsedníctvom v rade, ktoré príde vlastne v druhom roku tohoto roku. Išlo tu rozhodnutie rady, respektíve Koreperu z 19. januára, kde sa uviedlo, že pokiaľ ide o oficiálny program malckého predsedníctva, musí byť predstavený na výbore EKON a bola tam ochota to podsunúť, takže nebola to veľmi dobrá spolupráca, preto sa to rokovanie zrušilo. To zrušenie sa oznámilo 24. Myslím si, že napriek tomu sa nám určite podarí s Maltou to rozbehom dobrým smerom. Po obede budeme mať workshop, pokiaľ ide o offshore aktivity a výzvy a zistenia, ktoré sa týkajú prania špinavých peňazí od 14. do 16. Toto zasadnutie bude vedené našim spoluspravodajcom pánom Kofodom, takže to je dnes po obede. Ak už sa nikto nehlási o slovo zo strany koordinátorov, Dal by som slovo rovno našim spoluspravodajcom. Jepe Kofot, nech sa páči, a Peter Ježek. Máte slovo, kto chce začať? Jepe, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítam tu všetkých na tomto rokovaní. No, dúfam, že ma dobre počujete. Takže toto je dôležité zasadnutie. Ide o to, aby sme vlastne zvýšili mieru transparentnosti, takže vás chceme informovať, pokiaľ nás pohospodára ako postupujeme. Takže toto je vlastne vyšetrovací alebo prieskumný výbor. Je dôležité, aby sme spolupracovali, aby sme vlastne získali všetky podklady a informácie, ktoré sa týkajú tých panovských dokumentov a ide o to, ako vlastne zlyhala Európska únia, pokiaľ ide o e, daňové raje, pranie špinavých peniazí, vyhýbanie sa daňovej povinnosti a daňovej podvody a chceme zvýšiť transparentnosť. Takže máme tu pracovný dokument, jeho účelom je vlastne zdôrazniť, aká je práca toho výboru, čo bolo odvedené doteraz a zdôrazniť ďalšie priority, ktoré máme ako spoluspravodajcovia. Preto sme vlastne zvolili to ja som tetených spravodajcov pred Vianocem, možno si na to niektorí spomínate, tak tam išiel ten pracovný dokument a chceli sme hovoriť o tom, kde by sa to mohlo ešte zlepšiť, posilniť, aj pokiaľ ide o priority a ďalšie príspevky. Chceme sa vám poďakovať za vaše komentáre Snažili sme sa to zohľadniť v rámci pracovného dokumentu, ktorý máte pred sebou. Pokiaľ ide o tento transparentný proces, my sme vlastne vám chceli predstaviť tento dokument. Chceli by sme diskutovať o tomto pracovnom dokumente. V zásade vyplýva z mandátu a súvisí to s udalostiami, pokiaľ je Panama Papers, takže využili sme informácie, ktoré sme získali v rámci vypočutia a snažili sme sa to zapracovať do tohto rámca uskutočnili sa viaceré dôležité vypočutia. Týkalo sa to samotné Panama Papers, ide o to investigatívneho žurnalistu, ktorý to odhalil, potom bolo verejné vypočutie, tam, kde išlo problematiku medzinárodných štandardov, tam, kde boli zastúpené vládne organizácie, ide o uplatňovanie týchto pravidiel na úrovni rozličenia aktérov OSN, ale aj OECD a potom tam bola komisárka Jourová, potom tam bolo verejné vypočutie, pokiaľ ide o pranie špinových peňazí a daňové podvody, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidel tejto oblasti, potom mimoriadne zasadnutie s Josefom Stiglicom, potom išlo stretnutie s Pierom Moskovici, tam išlo problematiku e, vyhybení sa daňovej povinnosti a pokrok na úrovni EÚ, potom išlo výmenu názorov s ďalšími aktérmi, a ide o task force tejto oblasti, ide o to, akú úlohu zohrávajú napríklad právnici a poradcovia v tejto oblasti. Takže bolo to množstvo podujatí, chceme pokračovať ďalšími e, vypočutiem, pokiaľ ide o sprostredkovateľov, tu ide vlastne o zastupcov e, krajín Luxembursko, Malta, Spojené kráľovstvo. Vypočuli, sa teda viaceré stretnutia a vypočutia zapracovania našeho pracovného dokumentu. Chcel by som ale povedať, že to vlastne e, nepokrýva všetko, čo sme chceli tomu viesť. Musíme to ešte aktualizovať, takže pred sebou Máte týchto 6 kapitol, nechcem sa vlastne zahlbiť do každej kapitoly, myslím si, že vy ste to asi detailne preštudovali. akurát by som chcel zdôrazniť niekoľko skutočností, ktoré súvisia s touto témou. Poprvé, pre nás je dôležité zdôrazniť to, že pokiaľ ide sprostredkovateľov, zohrávajú dôležitú úlohu v rámci tohto škandálu, pokiaľ ide to panamské dokumenty, musíme sa na nich sústrediť. To isté sa týka aj nedostatku transparentnosti, a zároveň ide a vlastne aj o tú problematiku beneficial ownership, takže tým sme sa zapodievali. Vy ste si na to spomínate. Takže zároveň by sme chceli zdôrazniť ešte to, že chceme sa zapodievať daňovými rajmi a vlastne lokalitami, kde je, sú určité utajovanie, takže to je veľmi dôležité tomu radžovať Stiglitz. A tu ide vlastne o tie čierne zoznamia sankcie. A potom samozrejme medzinárodná dimenzia, to je veľmi dôležité. Konec koncov hovorilo sa o tom, e, ide to poskytovať offshore služieb, vieme, všetko je to vlastne iba špička ľadovca a musíme to vlastne získať taký všeobecný prehľad. A to sú tie veci, ktoré sme vlastne zdôraznili v rámci e, nášho dokumentu. Chcel som teraz načrtnúť. Zároveň by som chcel povedať na, na koniec môjho úvodu. Vieme, že je to veľmi ambiciózny dokument a pokiaľ je tento výbor, je pre nám veľa práce, ale myslím si, že musíme hostia k tomuto parlamentu preukázať, túto úlohu berieme veľmi vážne a že vlastne musíme tomu venovať dostatok e, času, aby sme vlastne to prešetrili a v konečnom dôsledku potom vypracujeme komplexnú správu, a ak sa na tom zhodneme, iste bude možné takto postupovať. Ide pre všetkým o kvalitu, takže venujeme tomu dostatok času, úsilia, pozrieme si jednotlivé aspekty, pokiaľ ide vlastne o panamské dokumenty, prenešpinových peniazí, vyhýbanie sa daňové povinnosti, daňové podvody, daňové raje a potom budeme môcť to vlastne rozpracovať, preložiť viacerým výborom a to je vlastne náš účel. A teraz by som dal slovo kolegovi, nech sa páči Peter. Ďakujem pekne. Áno, nech sa páči, Peter Ježek. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Možno by som začal tým, že nadviežem na to, čo ste vy hovorili, pán predseda, pokiaľ ide o to zrušenie e, stretnutia s Maltou. No včera minister financí Malty predstavil svoje priority, pokiaľ ide o e, výbor EKON. Tam sa spomínali témy, pokiaľ ide o pranie špinových peniaz, vyhýbanie sa daňovej povinnosti a daňové podvody, takže nevyhol sa takýmto otázkam, týmto témam, ale pevne verím, že výmena názorov bude pokračovať rozhodne s predsedníctvom. Pokiaľ ide o pracovný dokument, iste viete, že uskutočnili sa viaceré zasadnutia, ale mnohé sú ešte pred nami. Ide vlastne o tie zistievacie misie, fact-finding missions, a ide o to, aby sa identifikoval určitý prístup. Je to načrtnuté na úrovni pracovného dokumentu v tejto fáze. My sme to predložili tieňovým spravodajcom, snažili sme sa zapracovať všetky komentáre do textu. Ako iste vidíte, ten dokument sa zapodieva skutočnosťami, ktoré sa týkajú týchto panamských dokumentov. A je to vlastne taká cestovná mapa, a chceli by sme sa o to opierať, chceli sme to využiť, aby sme vlastne ukončili a dosiahli to, čo má za účel tento výbor. Takže ide o to, aby sa uplatňovala legislatíva EU, ktorá tu je, aby sa posilnila a chceme vedieť, ako sa to vykoná v členských štátoch. Samozrejme, musíme sa osobitne zamerať na problematiku sprostredkovateľov. Konec koncov v útorok sa nám potvrdilo, aký dôležitý je tento aspekt. Je to v zásade tak to jadro toho starého systému. Tu je dôležité sa zamerať aj na smernicu o praní špinových peňazí, potom o beneficiary ownership, vlastníctvo požitkov, niektoré ďalšie aspekty. Takže ide tu vlastne o medzinárodnú dimenziu tejto problematiky a budúcu prácu, pokiaľ ide o vyšetrovanie, skúmanie, pokiaľ ide o podobné výbory, alebo pokiaľ ide o to, ako pristúpať k whistleblowerom. Takže v zásade ani nemám, čo by som dodal. Chcem sa poďakovať JPMu, tieňovým spravodajcom, sekretariátu. Ďakujem pekne, to bolo všetko. OK. Thank you. Výborne, ďakujem pekne. Takže teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Nech sa páči. Ludek Niedermayer, EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcom za spoluprácu. Mali sme dobré stretnutie na rovniteňových spravodajcov pred Vianocami. Mohli sme vlastne prispieť tejto dočasnej správe, takže ďakujem pekne za toto. Ešte možno by som zdôraznil také tri prvky alebo tri oblasti, kde si myslím, že je možné vykonať určité úpravy alebo skôr lepšie nastaviť tú správu. Takže prvá vec sa týka oddielu 1.3 tam v zásade hovoríme o také právne dojednania, ktoré vlastne umožňujú, aby vlastne tak povediať finančné prostriedky zmizli do systému a tam ide, ide v podstate o podniky a myslím si, že mali sme sa zamerať na úlohu, ktorú zohrávajú trusty, lebo myslím si, že to sú tie najmenej transparentné e, subjekty, ktoré sa využívajú Myslím si, že pokiaľ ide o iné typy subjektov, tam je to lepšie vystupovateľné. Potom ďalšia časť textu, tam, kde ide o aktérov. Máme to zameranie na banky a regulovaných poradcov. E, skutočne zameranie malo byť ale na právnikov a zároveň aj na neregulované subjekty. Hovorili sme o tom včera. Tí z vás, ktorí si prečítali knihu Millennium Book, viete, ako to funguje, koniecko to týka sa to aj Gibraltáru. To sú tie veci, ktoré my sa musíme zapodievať, lebo tam vlastne to funguje absolútne neregulovane a v podstate sa veľmi dobre vyznajú, vyznajú v tomto v takom špecifickom svete. No. A potom posledná vec, pokiaľ ide o právnu situáciu 2.1. Chápem, že spravodajcovia sa chcú zamerať na revíziu, pokiaľ ide o boj proti praniu špinových peňazí. Ide o to, aby sme sa vyjadrili v tom zmysle, či to je dostačujúce, alebo sme to mali prípadne posilniť alebo zoslabiť. Druhá vec, bolo by dobré vyjadriť určitý názor, pokiaľ ide vlastne o také jurisdikcie, ktoré nesporupracujú. Konec koncov nedávno plénum hlasovalo o zozname, je to veľmi kontroverzná otázka, mali sme zistiť, akým spôsobom vlastne vyjadri táto správa to stanovisko. A potom posledná vec, keď sa vlastne začala celá tá práca, jedna prvá otázok sa týkala následovného. Ide o to vlastne, ako pristúpať US a konec koncov spomínalo sa to aj na vypočutí a bolo by dobré, keby spravodajcovia sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrili, či vlastne e, vnímajú, že tento systém je biosvátka, či to je efektívne alebo nie. Myslím si, že tá práca bola dobre odvedená a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Myslím si, že posledný deň sme sa naučili pomerne veľa. Uvidíme, ako dopadnú tie misie celkovo. E, je to dobrá vec a bude to určite mať širokú podporu. Ďakujem pekne, Ludek Niedermayer. Takže máme tu zoznam tieňových spravodajcov a teraz dostane slovo Angel Džambacký. Nech sa páči. Pán Džambacký je tu? Ešte nie? Fabio Dimanzi, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nahrádzam tieňového spravodajcu spravodajky, ktorá je tehotná, nemôže sa zúčastniť toho rokovania. Ďakujem pekne spravodajcom za vynikajúcu prácu. Ja by som sa chcel zamerať na body, ktoré sú dôležité z hľadiska našej skupiny ale nechcem, aby to vznikol nejaký nesprávny dojem. Je tu množstvo bodov, ktoré spoločne zdieľame. Mnohé návrhy boli zohľadnené, za čo sa e, ďaku, chceme poďakovať srdečne, ale samozrejme musím sa zamerať na tie oblasti, kde ešte stále vidím určité nedostatky. A ešte predtým, ako k tomu pristúpim, chcel by som povedať, že je tu jeden veľký nedostatok v rámci našej práce, a nie je to zodpovednosť nikoho z prítomných, je to skôr zodpovednosť komisie, a my sme požada- požadovali mať prístup k niektorým dokumentom, zatiaľ to nebolo zabezpečené. Konec koncov náš výbor už existuje určitú dobu a myslím si, že to má istý vplyv na prácu na samotnej správe a myslím si, že tým sa musíme zapodievať. Takže poprvé, pokiaľ ide o rozsah škandálu panamských dokumentov o kapitole 1, myslím si, že možno by sa tam malo doplniť niečo ohľadne tých e, e, aktivít, e, kriminálnych aktivít a aký to má rozsah, pokiaľ ide o to, že to je nad rámec vlastne daných podvodov a čo všetko to týka, je to veľmi závažná vec. Potom, pokiaľ ide o samotný právny rámec, pokiaľ ide o boj proti daňovým podvodom, v kapitole 2 chceli by sme vlastne hovoriť o untext outbound tr- eh, transfers. To je eh, vec, že nie je tu len o praní špinových peniazí, o problematiku, že vlastne finančné prostriedky opúšťajú Európsku úniu a smerom daňových rajov nezdanené. Nie sú to v zásade iba čisto tretie štáty, jednoducho musíme si aj tu u nás vykonať určitú prácu. Potom pokiaľ ide o právny rámec, ktorý by reguloval spr- sprostredkovateľov bod 2.3, myslím si, že mali sme diskutovať aj o sankciách. Je nám to známe, že pokiaľ týchto sprostredkovateľov intermediári zohrávajú zásadnú úlohu, mnohí z nich sú skutočne ale zapojení aj do navrhovania legislatívy pre tieto ostrovy, ktoré ide, nemajú potrebné ľudské zdroje častokrát, aby sa mi vypracovali legislatívu Takže myslíme, že takíto sprostredkovateľia by mali byť zahrnutí, keď diskut, budeme diskutovať o sankciách. Nemali sme vlastne e, ísť po tú úroveň, ako sa vlastne o tom diskutovalo na daňovom výbore, takže týto, o, tom, o tomto je dôležité diskutovať. Potom kapitola 3 a pokiaľ ide o právny rámec, pokiaľ je transpozíciu do národnej legislatívy, to je v poriadku. Zároveň by sme sa chceli zapodievať aj tým, pokiaľ ide o orgány presadzovania práva, pokiaľ ide o nedostatok pracovníkov v tejto oblasti a výber daní a tak ďalej, aké sú tam vplyvy. Jednoducho nezameriavame sa čisto iba na dane, myslím si, pokiaľ je pranie špinových peňazí, pokiaľ ide o trestné právo a jeho presadzovanie, možno má sa určité problémy a to je určitá téma, ktorou sa rozhodne chceme ďalej zapodievať kapitola 4, pokiaľ je o medzinárodnú dimenziu, myslím si, že bolo veľmi prospešné, keby sme tu hovorili o Spojení, Spojených štátoch. Je to veľmi dôležitý aktér z tohoto hľadiska a majú prezidenta, ktorý chce, aby Amerika teda sa stala opätovne veľkolepou krajinou. No, ale napríklad oni nenaplňujú pravidlá reciprocity, pokiaľ ide o spoločné štandardy ohľadne podávania správ, takže myslím si, že tým sa mali tiež zapodievať. No a napokon, pokiaľ ide o kapitolu 4.4, opätovne problematika sankcií, myslím si, že mali by sme to vyjadriť explicitnejšie, pokiaľ ide o možné sankcie a protiopatrenia, pokiaľ ide o eh, E, krajiny, ktoré nespolupracujú, alebo operátori, ktorí spolupracujú s nespolupracujúcimi krajinami. To je veľmi dôležité, boli na to určité odkazy. Myslím si, že vlastne aj v rámci toho predchádzajúceho pracovného dokumentu tam to bolo do istej miery uvedené. Konec som mali to hlasovanie o vysokorizikových tretich štátoch a som veľmi rád, že parlament e, zamietol návrh Európskej komisie, lebo to nebolo dostatočne ambiciozné. A myslím si, že by sme sa mali zapadiť aj tým, ako pristupovať napríklad k subjektom, ktoré obchodujú z týchto jurisdikcií, vykonávajú podnikateľskú činnosť a e, aby sme im umožnili e, za určitých podmienok vykonávať e, svoje aktivity v Európe. Posledný bod. Pokiaľ ide o túto správu, mali sa zamerať aj na otázku právomoci, pokiaľ ide o vyšetrovacie výbory. Všetci vieme, že sú obmedzené a budem mať aj výmenu názorov z AFKO na túto tému a zároveň by sme to tam mali aj zohľadniť, aby sme uľahčili prácu eh, poslancov do budúcnosti. Myslím si, že mm, môžeme rátať s tým, že budú tu ďalšie škandály v Európskej únii a parlament mal mať možnosť, aby odvedol primeranú prácu v tejto oblasti. Ďakujem pekne a pokiaľ náš zoznam dostane slovo teraz za zelených, Sven Gigold. So progressive economics has a lot of uh, different... Progresívna ekonomika má rôzne línie. O jednej hovoril Fabio. E, spomenul vec e, tehotenstva na 50%. Neviem, ako je toto možné, za to by som rád počul vysvetlené. Niekto je snáď buď tehotný, alebo nie. Pokiaľ ide o stav našich prác, pracovný dokument odzrkadľuje to, čo sme boli schopní urobiť. A ak to porovnáte s mandátom investigatívneho výboru, už tak sme mohli e, zisťovať len veľmi malú časť, pretože našim hlavným mandátom je pozerať sa na to, či európske inštitúcie nie len nejakí sprostredkovateľia či daňové raje. a Nie, európske inštitúcie, kam patria samozrejme i otázky, či členské krajiny e, rešpektovali svoje relevantné záväzky, alebo či došlo k zlej správe. Ten materiál momentálne vyzerá ako politický materiál, ktorý ešte podrobne okomentujeme, ale chcem tie komentáre e, menovať teraz, pretože prebehnú určite diskusie. Čo ste však urobili, ide správnym smerom. Máme skôr, skôr viac doplnkov, než priamo nesúhlas čo je však e, zdrojom obavy, že je tu e, mandát, ktorý hovorí potenciálne oblasti e, zlého spravovania, porušovania práva či zmluv. Čo však treba urobiť, podľa mňa, je prepojiť náš mandát so zisteniami k vecnej podstate. Toto sa doteraz neodzrkadlilo dostatočne v pracovnom dokumente. Čo potrebujeme robiť na systematickej úrovni je pozrieť sa na rôzne právne záväzky, vrátane požiadavky e, spolupráce v zmluvách a potom prejsť tým, čo sa udialo v štúdiách e, pri posudzovaní mandátu našeho výboru. A to sa potom zhoduje s zisteniami na vypočutiach a v dokumentoch a ako povedal predseda, doteraz nemáme relevantné dokumenty. Dostali sme irrelevantné materiály od DG Just. Nedostali sme nič e, z DG Tax. Ani len materiály, ktoré sme mali e, v osobitných výboroch Rada sa dokonca dohodla, že nebude efektívne účinne s nami spolupracovať a to je čosi, čo nemôžeme prijať. Pán Sikluna, to je tá istá vec, mali sme výmenu názorov. Zdá sa však, že je to následok právneho postoja rady, e, menovite s nami nespolupracovať, že sa ne, op, nedostavil aby bol vyšetrovaný v našom e, rámci. To je všetko e, dosť zlý stav našeho výboru. Jednoducho potrebujeme vystupňovať naše aktivity, aby sme získali dokumenty, aby sme vedeli dokázať e, predpokladané prípady zlej správy veci a porušenia práva. Ak všetky tie materiály nezískame, potrebujeme sa ešte viac spoliehať na publikácie, ktoré sa už urobili. Takže spravodajcov a sekretariat by som chcel vyzvať, aby sme e, pracovali s publikáciami ICHI, to znamená Medzinárodného trestného tribunálu, pretože i on nespolupracoval s nami, e, aby nám dali materiály, ktoré by boli opodstatnené, ale urobili zverejnenia, vo viac ako 80 krajinách. Pre nás, je, pre nás je nemožné ich čítať. Ale potrebujeme, aby tieto zistenia sa zrovnali s, našou právnou, s našim právnym základom, aby sme zistili, či sú tu veci, ktoré e, môžeme urobiť. Ak túto prácu nevystupňujeme, tak budeme mať veľký časový problém. Preto si myslím, že potrebujeme e, byť politickejší k týmto otázkam ktoré ste včera e, alebo predvčerom e, avizovali. Ďakujeme. Prístup k materiálom samozrejme je jeden z mojich hlavných budúcich bodov. To v Nemčine e, hovoríme väčšinou tak, že treba viac vyvíjať tlak. Sú tri krajiny, niečo sme dostali, ale sú tri krajiny, ktoré slúbili, že vraj čo skoro zašlú ale práve E, tie, ktorí sa to týkali, týkalo, neposlali nič. E, e, myslím si, že tu ide aj o žiadanie toho tlaku. Možno, že motivujúcejšie by bolo, keby ste tu spomenuli mená. Neskôr. Nemám tu zoznam toho, ako vyzerá ten stav. Viem, že Francúzsko, Nemecko a Holandsko dodáva materiály ale, že sú ochotné dodať materiály, ale ne, nemám e, informácie od ostatných, ak sa to dnes nezmenilo. E, Bulharsko a Slovensko medzičasom tiež. E, keď sa pozerám na zoznam ďalej za EFD, tu nikto nie je, pán, pani Kapl, ktorá sa hlásila za EFD, tu tiež nie. Takže teraz Sketch DI. Tí, ktorí chcete vystúpiť, prihláste sa Louis Michel bol prvý, ktorý sa prihlásil už na začiatku, potom Dario Zrozaty, Ramon Jan Regi a Katalín Ivan. Áno, pán predseda, drahí kolegovia, musím najskôr povedať, že plne zdieľam e, to, čo povedal môj predrečník, pokiaľ ide o prostriedky, ktorými disponujeme, aby sme mohli naplniť náš mandát. Musím povedať, že som znepokojený, lebo ak budeme naďalej takto pracovať, dokumenty, ktoré nám chýbajú, a teda nedostatok informácií, na základe ktorých potom my môžeme začať klásť skutočné otázky. A ja si myslím, že e, je to ešte navyše je problém e, metodológie práce. E, nemienim tým na vás, E, pán predseda, vy sa snažíte nám dať prostriedky, aby sme pracovali správne, ale na poslednej schôdzi som bol skutočne šokovaný tým, že my nechávame možnosť vystupujúcim, aby unikli e, pred tým náležitým charakterom našich otázok. A z ich strany všetko išlo dobre, oni boli e, E, oni sami vlastne zabezpečujú svoje systémy, disponujú vnútornou kontrolou, aby mohli kontrolovať pôvod peňazí a tak ďalej. A musím vám povedať, že my keď budeme takto naďalej pokračovať, tak potom nedokážeme odpovedať na otázky, ktoré si kladieme. My potrebujeme presné, náležité a e, vyslovene e, presné, presné informácie lebo inak táto správa sa bude tak rozlievať trochu všetkými smermi a e, nebudú tam náležité odporúčania. A ja si kladiem otázku, že či by sme nemali zredukovať počet hostí, ktorých chceme vypočuť tak, aby sme mohli ísť viac do hĺbky debaty, aby sme mohli ich donútiť k odpovediam. Keď pán Manach no myslím, že to je pán Manach, ale áno, v podstate on reprezentuje advokátov a keď povie, že advokátov sa to e, netýka, tak to je skutočne šokujúce. A povedal by som, že to je takmer povedať e, opak pravdy, teda e, klamať. A mňa to frustruje, skutočne ma to frustruje celá táto história. A my medzi e, sebou by sme sa mali e, častejšie e, dohodnúť na tom, kto položí otázky, aby sme mali viac času a aby sme mohli naozaj vydolovať odpovede, aby sme boli skutočným vyšetrovacím výborom, lebo to, čo robíme, to nie je vyšetrovanie. Vyšetrovací vý, výbor, ten má ísť oveľa ďalej. Takže ja samozrejme vítam správu spravodajcov, gratulujem ich, je to vynikajúca správa, oni robia čo môžu, ale e, v súčasnej situácii si neviem predstaviť, ako my dospejeme do cieľa. Dvaja vystupujúci, ktorí až doteraz e, mi pripadali zaujímaví, to boli Palana a pani Arlington. Oni sú skutočne angažovaní a my vidíme, že oni nám chcú pomôcť, aby naše odporúčania boli oveľa E, mocnejšie. A ešte na záver, pán predseda, pokiaľ ide o rozvojové krajiny, ja neviem, či niektorí kolegovia sú o tom informovaní, ale je vynikajúca správa pripravená e, s e, skupinou na vysokej úrovni, ktorá sa zaoberala nenáležitými a nelegálnymi finančnými tokmi z afrických krajín. Takže ja si myslím, že by bola domáš, keby sme e, nevyužili možnosť a nepozvali autorov tejto správy, aby nám vlastne predložili svoje expoze. Ja keďže som predsedom ACP, AKT, takže my sme si ich pozvali a ja si myslím, že aj táto správa by nás mohla inšpirovať. Takže keby ste mohli pán predseda požiadať, aby to bolo dané na známosť našim poslancom. Je to v, dok- v dokladoch, je to nová správa a je skutočne veľmi inšpirujúca. Takže toto som chcel povedať. A myslím si, že ešte niekto hovoril o tom, ja by som chcel byť viac informovaný o Falka a mohli by sme si pozvať viac ľudí, aby sme o tom hovorili. A pokiaľ ide o štatút výboru, ja si myslím, že my budeme musieť sústrediť svoju prácu na presné odporúčania. Ja už som požiadal, aby sme mali porovnávaciu tabulku legislatívy v rozličných e, štátoch Európskej únie. Ešte stále som ju nedostal. A to je veľmi dôležitý dokument, pretože tam by sme mohli vidieť, že kde sú pochybenia, ktoré štáty v ktorých oblastiach E, si neplnia svoje povinnosti. To je veľmi dôležitá vec. Ďakujeme, pán Mišel. Neviem, odkiaľ máte ten odhad, že včera boli všetci rečníci dobrí. Podľa mňa prvý panel bol dobrý, ale druhý čiastočne si myslím, tu boli kompetencie len pre určitú oblasť, pre zastupcu PricewaterhouseCoopers, ostatní blokovali informácie, to je jasné. Nemáme na to nástroje. Nemáme nástroje e, prinútiť členské krajiny. Bol by som vám vďačný, e, no, pokiaľ ide prístup e, k dokumentom. Keby ste nám sprostredkovali dokument o Afrike, to je na našom programe, možno by ste mohli uplatniť váš vplyv, aby zlepšila spoluprácu belgická vláda. To by bola osobná prozba na vás, bývalého ministra zahraničných vecí. Udržali sme sa toho, dohodli sme to s e, koordinátormi, že na základe e, konkrétnych prípadov mali sme len prvé kolo e, so sprostredkovateľmi, aby sme pozvali i ľudí, ktorí sú ochotní čo si povedať, ktorí nielen zatlkajú, súhlasím, že niektorí prislúbili, ale musíme sa koordinovať v príprave otázok aby to e, neprebiehalo podľa schémy frakcia po frakcii. Malo by to ísť tak, že ten e, či e, onen kolega proste pokračoval v tej oblasti, v ktorej pracuje. Na mne to nestroskota. Určite to je zmysluplná práca. Ja som veľmi spokojný s prácou oboch spolu spravodajcov, pretože oni dvaja sú e, prítomní, navrhujú dobré veci a určite veci posunú ďalej. Ďalším rečníkom je pán Darius Rosaty. Ďakujem. Chcem poďakovať spolu pravodajcom za tento dokument. A je to dobré východisko, vynikajúci začiatok. A jediná všeobecná poznámka z mojej strany je tá, že je to prehnanie ambiciozne, pretože pokrývame príliš veľkú oblasť. Bude jednoducho zložité na všetkých e, frontoch všetko sledovať, nebudeme mať dostatok času a ako sa tu už spomenulo, asi nebudeme mať dostatok informácií. Môj návrh by bol teda ten, zamerať sa viac na to, čo je v centre, čo je najkritickejšie teda to, čo je vlastne centrom našeho mandátu. V krátkosti e, vymenujem úlohy, ktoré si e, stanovili naši ambiciózni spoluspravodajcovia do e, návrhu správy. Dopad praktík členských krajín EÚ a ich rozpočtov, negatívny dopad na rozvojové krajiny, spôsob, ako sa e, používajú statistiky súvah, aby sa objavovali e, podozrivé e, problémy. E, zoznam rizikových krajín a kritérií používaných na e, kvalifikovanie rizikovosti týchto krajín. Čo ďalej? pre prehľad existujúcej legislatívy o uni- daňových únikov, daňových e, rámcov ďalej, e, po- pohľad na konkrétne prípady, prípadové štúdie, výmena, spôsob, akým sa vymieňajú informácie medzi národnými daňovými úradmi, osobitné slabiny právneho rámca v rozvojových krajinách, ktoré vedie v nelegálnych, nelegálnym tokom Eh, kapitálu, ďalej informátor. Je to všetko veľmi síce dôležité veci, ale aj tak si myslím, že nebudeme v stave ísť do hĺbky u všetkých týchto bodov a eh, nebudeme vedieť po, predložiť zmysluplné odporúčania či, či závery. Môj návrh by bol ten, byť trošku viac eh, zameraný, zacielený na detail, Osobitne preto, pretože e, určite z týchto otázok boli už čiastočne zodpovedaní inými organizáciami OECD, OSN alebo e, dokumenty pracovnej skupiny FATF. E, to sú také všeobecné poznámky a tá, tá prvá to bola, to bola táto téma, druhá potom štruktúra tohto dokumentu. Ak smiem to povedať, ja by som nabádal spravodajcov, aby možno zvažili inú štruktúru. Ja by som navrhol, aby celý dokument, celú tú správu rozdelili na štyri kapitoly. Prvá by bola ukázať celý ten fenomén daňových e, únikov, e, presuny prostriedkov do daňových rajov a e, do štátov, ktoré nekooperujú štatistiky, zoznam, záber a škody napáchané národným rozpočtom i ďalšie dopady týchto zlých praktik. Druhý, druhá časť by bola ukázať mechanizmy a, a vzorce, a, to znamená diskutovať všetky tie konštrukty, ktoré sa využívajú na tieto postupy, aby sme vedeli pochopiť, ako tieto praktiky a, vyzerajú v reálnom e, živote Tretí blok by bol vysvetlenie príčin a faktorov, ktoré sú za zlyhaniami, za prav, e, zákonnými medzerami, aby sme posúdili právny rámec a vypichnúť tie základné slabiny. Mne sa páči ten nápad, že základný problém je ten, tá vysoká miera zatajovania či už sú to je, legislatívne rámce jednotlivých krajín, ale tiež zatajovanie nedostat, z dôvodu nedostatku presadzovania práva. To by bola tá tretia časť, teda tá identifikácia príčin právnych, ekonomických a faktorov, ktoré za tým e, za týmito daňovými praktikami sú. A posledná časť by bola samozrejme, samozrejme venovaná odporúčaniam čo možno urobiť v oblasti EU práva, národných zákonníkoch, otázka transpozície e, práva EÚ, čo treba urobiť globálne, medzinárodne, to by samozrejme zahrňalo potenciálne sankcie voči e, štátom a územiam, ktoré nekooperujú táto štruktúra štyroch blokov by nám umožnila zostať zameraný na to, čo pre našu prácu je nevyhnutné. Ďakujem pekne. Ak by som ešte mohol doplniť piaty bod, to by bol návrh, aby sa ďalej vlastne rozpracovalo to právo Eh, ohľadne vyšetrovania, to je to, o čom hovoril pán Mišel, aby sme vlastne mali možnosť, ako to je vlastne v niektorých členských štátoch, aby vlastne sme si mohli pozvať ľudí, aby to nebolo opreté len na dobrú vôľu, ale sa to opieralo niečo konkrétne. Myslím si, že to je veľmi zásadné, v čom spočíva naša úloha, aby sme prišli s odporúčaniami, ako by sa dalo ďalej rozpracovať, takže to bolo moje doplnenie. V každom prípade ďakujem pekne. Máme tu ešte viacerých, ktorí sa prihlásili spontánne. Ako prvý Ramon Riči. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja mám niekoľko návrhov k tomu, čo by som rád videl v tejto správe. Ďakujem sa, ďakujem za návrh správy, ďakujem za námahu spravodajcov a chcem im dať niekoľko návrhov, ktoré by im mohli pomôcť. Poprvé, ja si myslím, že Musíme byť ambiciozní pri našich odporúčaniach. Ani nie tak pri opise fenoménu, e, ktorému sa venujeme, pretože existujú stovky dokumentov, stovky kníh, ktoré opisujú tento fenomén. Ale ja si myslím, že Európsky parlament by mal pripraviť e, plán a roadmap e, toho, čo sa týka európskych krajín a úradov pri riešení týchto problémov, pokiaľ ide o návrhy, prvý návrh, zodpove- pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť korporácií a najmä bank a prostredkovateľských spoločností, asistujúcich spoločností, e, štyri najväčšie e, spoločnosti ratingové a tak ďalej. Nie je možné jednoducho, e, aby oni pracovali s peniazmi e, v, baňo, v daňových rajoch. A to nie je zlučiteľné s ich charakterom ich týchto firiem a preto je dôležité, aby tieto e, organizmy konali eticky. Po druhé, inak sa im zakáže pro, e, propaganda tej sociálnej zodpovednosti. Ďalej je dôležité spustiť zdanenie finančných výmen, pretože čím viac zasiahneme e, do regulácie finančného trhu, tým transparentnejší a jasnejší bude a tým budeme efektívnejšie pri boji proti daňovým únikom. Po tretie, my teraz e, vlastne operujeme proti takému kompetenčnému rámcu v Európe, ktorý je v konečnom dôsledku neefektívny. Prečo? Pretože pripomínam vám, že Európsky parlament vydáva iba správy, ale v tejto oblasti bohužiaľ kompetencia prináleží členským štátom a vieme, že rada koná a rozhoduje na základe jednomyselnosti a vlastne my všetci narážame na jednu realitu a to je rada. Rada si nás vôbec môže nevšímať a navyše E, má pravidlo jednomyselnosti vo fiskálnej politike, politike a to je naozaj veľmi, e, veľmi zložité potom dosiahnuť niečo v oblasti boja proti daňovým únikom. A na záver, pán predseda, chcem pripomenúť, že od roku 2014 má tento parlament návrh e, e, re, ohľadne pravidiel, teda regulácie tých vyšetrovacích výborov. E, stojí to v rade. Ja som spravodajcom e, ústavného výboru a vlastne práva týchto vyšetrovacích výborov sú obmedzené, pretože e, rada jednoducho nechce toto právo udeliť. Chcem vám to pripomenúť. Ďakujem pekne. Takže ešte tu mám pár diskutujúcich, potom dostanú slovo spoluspravodajcov. Najprv Katalin. Ivan, nech sa páči. Ivan, mulțumesc mult. Eu cred că sunt trei lucruri, sau cel puțin eu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcel zdôrazniť tri veci, ktoré považujem za dôležité. Poprvé, mali by sme jasným spôsobom posúdiť existujúci právny rámec. To znamená, že mali by sme vedieť, ako vyzerá legislatíva v tejto oblasti a akým spôsobom sa presadzuje, uplatňuje v každom členskom štáte EÚ. Iba ak toto spravíme, až potom budeme vedieť, či potrebujeme doratočnú legislatívu, prípadne úpravy existujúcich pravidel. No, samozrejme, dovtedy môžeme prísť s nejakými myšlienkami, ak sa nebudú implementovať, eh, nepomôže to. Potom, po druhé, treba zohľadniť komplexitu a vysokú mieru utajovania, pokiaľ ide o offshore aktivity a mali by sme zohľadniť aj aktivity sprostredkovateľov. Poradenské spoločnosti mm, majú viacero vrstiev. Na prvej vrstve, tak povedz, tam je taká pekná, veľká spoločnosť, možno patríme z veľkú štyrku, potom tá druhá úroveň, tam, je, tam sú tisícky podnikov, na tretej úrovni desiatky tisíc podnikov, ktoré patria buď poradenským spoločnosťam alebo sprostredkovateľom. Ak nastane škandál, tak v zásade veľmi rýchlo sa dajú odstrániť zo štruktúry materskej spoločnosti a môžu skonštatovať, že nemajú v zásade žiadne prepojenie s týmito veľkými hráčmi. A keďže nemáme e, žiaden prístup ku korešpondencii týchto spoločností, nevieme posúdiť, či sú súčasťou týchto veľkých spoločností alebo nie. No a po tretie, chcel by som poukázať na FIU Financial Intelligence Units, No musíme si uvedomiť, že sú tu rozličné modely, ako to funguje na úrovni členských štátov. A nie je tu je nejaká jasne fungujúca spolupráca medzi týmito jednotkami. Takže ja si myslím, že mali by sme mať e, harmonizovaný model na úrovni členských štátov, ktorý by sa, alebo 20, 27 členských štátov čo skoro, ktorý by sa opieral najlepšie skúsenosti z tejto oblasti. A rozhodne som toho názoru, názoru že potrebujem mať aj nejaký nejakú európsku štruktúru, ktorá by koordinovala túto aktivitu. My sme zorganizovali workshop e, výboru KOND, kde sme mali jedného pracovníka takéhoto orgánu. E, bol to šéf e, oddelenia v takomto lichtenštejnskom orgáne. A my sme to vnímali tak, keby nebol tu nejaký veľký záujem o to, aby sa lepšie koordinovali tieto aktivity. Na každom prípade tieto FIU vlastne tiež nechcú veľmi túto európsku spoluprácu, nechcem to tu teraz nejako rozvájať. Takže ide o to, že existuje určité fórum, na ktorom sa stretávajú tieto FIU. Oni neakceptujú dodatočnú účasť na dramec, týchto organizácií sú utajované, zasadnutia nikto nemá prístup k týmto e, stretnutiam. Ďakujem pekne, pán Ivan. Pokiaľ ide o spoluprácu s e, výborom na kontrolu rozpočtu, pokiaľ ide o problematiku ako napríklad e, SZČO alebo spoločnosti s jedným konateľom vlastníkom. Tých tém je jednoducho tak veľa, je to celé tak neprehľadné, že si myslím, že to by išlo nad rámec eh, takéhoto vyšetrovacieho výboru. Okrem toho máme tu istý časový rámec, máme tu určité časové obmedzenia, konec koncov pracujú na tom aj naši spoluspravodajcovia. Viem, že oni boli pomerne struční, ak by som sa ešte mohol vyjadriť, pokiaľ ide o vyjadrenie profesora Pálena včera. On povedal, že odhaduje sa, že asi 100 miliard dolárov v derivátoch sa nachádza práve v takýchto typoch spoločností. A ak si uvedomí, že aká je nominálna hodnota derivátov v zmysle posledných štatistík, pokiaľ ide o Medzinárodnú banku pre e, transfery, je to 6860 krát viac ako táto nominálna suma, tak jednoducho mm, prekračuje to našu kapacitu, aby sme museli rešeršovať v vojnilých prípadoch. Jednoducho my sme odkázaní na spoluprácu všetkých zapojených inštitúcií, teraz Eli Schlein a potom Sven Gigold. Pani Schlein, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať kolegom spolu s pravodajcom, ktorí naozaj vypracovali eh, veľmi dobrú prácu. Je to východiskový bod pre našu rozpravu aj pre našu prácu. Je to veľmi kompletný dokument, umožní nám prehlbiť e, náš prístup v mnohých bodoch, ale som veľmi rada zároveň, že sa tu e, poukázalo na všeobecnú panorámu a globálnu dimenziu tejto problematiky. E, napríklad Louis Michel poukázal na dokument z Africkej únie, ktorý už bol prezentovaný vo výbore DV. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pochopiť, čo nám hovoria tie slávne Panama Papers, lebo e, vidíme, že e, peň, obrovské peňažné obnosy sa môžu jedným klikom e, presunúť na opačný koniec sveta. To je neuveriteľná rýchlosť a my samozrejme máme nekompletný mandát. E, náš e, mandát e, vlastne robí našu prácu mimoriadne E, ťažkou a neskrývame, že je to frustrujúce. Samozrejme, že je to frustrujúce, pretože taká téma, ako sú daňové úniky, ktorá je svetovo e, dôležitou témou, pretože dnes je, e, sú daňové úniky veľmi ľahké, tak to je svetový problém. Jednotlivé judikatúry môžu trvať na tom, že je potrebné plniť záväzky v oblasti bankového tajomstva. Áno, ale jasne tento náš e, mandát je limitovaný. Nemáme ani nástroje, ani potrebné kompetencie a dokonca ani prístup k dokumentom, ale v rámci mandátu, ktorý máme, tak vás vyzývam, aby sme naďalej e, v tomto výbore pracovali, aby sme používali fantáziu, predstavivosť, tvorivosť, aby sme e, naozaj dosiahli svoj cieľ. To bude taká malá lastovička čo môže ešte robiť? Ja myslím, že môžeme sa zaoberať budúcimi krokmi. Napríklad zoberieme si e, návrh komisie je správ za jednotlivé krajiny. Keď sa pozrieme za, na územia, ktoré sú mimo EÚ, tak aj samotné európske e, firmy, od ktorých e, vyžadujeme transparentnosť, robia takéto veci mimo európskeho územia. Takže mali, lebo my si musíme uvedomiť, že musíme konať. Nemôžeme robiť veci na poli rovnako, ako nemôžno byť tehotný na 50 A e, nástroje, ktoré skutočne ne, toto nebudú riešiť, e, mali by sme sa zamyslieť nad týmito témami. Ja zdieľam pochybnosti, pokiaľ ide o to, čo môžeme robiť, ale stále som optimistka, pretože ešte máme niekoľko mesiacov na prácu a máme nástroje, ktoré máme na európskej úrovni k dispozícii a my by sme mali tak ako zvyšok planéty si spomenúť, že minulý rok tu bola prijat, bolo prijaté uznesenie, že môžeme na týchto témach pracovať, pretože my nemáme medzivládny organizmus v OSN. Ehm, o to žiadajú mnohé štáty, aby rozvojové krajiny napríklad mohli e, hovoriť a mohli mať porovnateľné podmienky s ostatnými svetom, napríklad pokiaľ ide o reformu svetových fiškálnych noriem. Iba takto dosiahneme taký rámec, ktorý skutočne umožní, aby žiadna z týchto krajín e, nebola ukrytá. Ďakujem, pán, pán Šnaj, Ďakujem pekne. Áno, áno, to sú zaujímavé aspekty. Áno, musíme si uvedomiť, aké sú problémy a že vlastne ako sú to zapojené členské štáty. Konec koncu prípad Apple v Írsku, pokiaľ ide o tú požiadavku na doplnenie, eh, do, doplatenie daňovej povinnosti vo výške 13 miliard za posledných 10 rokov. Áno, to súvisí s tým, že vlastne eh, sú tam nedostatky v zmysle eh, práva USA. Tam je možné tie zisky, ktoré boli dosiahnuté mimo USA niekde umiestniť mimo USA predtým, ako sa tieto zisky presunú do USA. Takže Apple takto umiestnil 130 miliard dolárov v daňových rajoch a keď sa tieto zisky stiahnu späť a šéf Apple vlastne vydieral Obamovú administratívu, povedal, že nie je ochotný zaplatiť 38 percentnú daň, ak sa zniží daňová sázba, sme ochotní repatriovať tieto prostriedky, týchto 130 miliárd, ak americký kongres a nový americký prezident odhalí mnohorako z týchto možností a zníži daňovú sádzbu a chce stiahnuť tieto prostriedky do USA, tak vlastne sa uzavrie takýto veľký nedostatok a to je aj zmysel našej návštevy v USA, aby sme prispeli k tomu, aby tieto nedostatky sa skutočne odstránili. A Konec koncov, e, tieto nedostatky sú možné na základe toho, ako funguje európska legislatíva. Nech sa páči Sven Gigold. Ja by som chcel nadviazať ešte na tú otázku, čo je vlastne kľúčové a čo očakávajú od nás občania, že preskúmame. Samozrejme, je dôležité to citlivo všetko vnímať, byť otvorený. Táto oblasť je veľmi rozsiahla a jednoducho nevieme, čo ešte všetko zistíme, preto ja som vždycky bol za široký mandát, lebo nebude možné pokryť všetko, buďte sústrediť na to, čo zistíme. To je tá otvorenosť. Na druhej strane je tu kľúčový mandát a podľa môjho názoru ide o to, prečo existuje takýto paralelný systém k tomu, čo by vlastne Eh, občania považovať za normálne. To je to, o čom pán Niedermayer. Nie normálne to, že existuje paralelný systém takéhoto útajovania a je to jasne v protiklade s týmto duchom a je to aj vlastne v protiklade s tým, čo je uvedené v legislatíve, ktorá bojuje proti praní špinových peňazí. Áno, všade sa to o tom hovorí, že sa to objavuje a pokrýva to veľkú časť existujúcej ekonomiky, pokiaľ členské štáty a komisia nekonali efektívnym spôsobom, nepodalo sa im skoncovať s týmto paralelným systémom, kde pre niektorých aktérov právny štát sa nedodržiava. No a našou úlohou je zistiť, kto vlastne zablokoval to, že toto, tieto pravidla právneho štátu sa nedržiavajú. Takže aké sú to tie členské štáty, ktoré vlastne zabezpečili to, že toto príslušné právo bolo monitorované, kde sa to udialo, prečo sa to neudialo. A musíme preskúmať to, že tá realita musí odpovedať princípom, ktoré sú stanovené legislatíve, ktorá bojuje proti praniu špinavých peniazí. A myslím si, že to je vlastne to kľúčové, na čo poukázali tieto panamské dokumenty. Musíme zodpovedať tú otázku, pokiaľ ide o to, ktoré členské štáty neuplatňujú tú legislatívu a prečo e, Európska komisia vlastne nezatlačila členské štáty, aby sa situácia zmenila. Samozrejme, tie odôvodne sme počuli, tie ospravedlnenia sme počuli veľakrát, že sa hovorí o tom, že pozeráme sa iba na ten list, my skúmame iba na transpozíciu legislatívy, nie na to, ako funguje realita, na to funguje FATF a niektoré iné veci. A ja som veľmi ďačný kolegovi Ivanovi za to, že spomenul, že tieto inštitúcie nefungujú vôbec efektívne. No a vychádzajúc z DG Just sú určití aktéry, ktorí musia sledovať, čo sa deje s 5% globálneho HDP. Takže to sa musí zmeniť a my musíme zistiť, prečo sa to nezmenilo za posledných 20 rokov. Ďakujem pekne. Myslím si, že rozhodujúcu úlohu pritom hrá skupina pre etický kódex Code of, Code of Conduct, kde členské štáty častokrát to blokovali a nie je to verejné. E, ich will... Ja by som ešte chcel e, dodať niečo z panelu číslo 1. Jeden z panelistov totiž skonštatoval, že pokiaľ ide o tých právnikov, sprostredkovateľov, správcov aktív, porušujú vlastne ducha legislatívy bez toho, že by narušovali znenie legislatívy. Myslím si, že to je asi kľúčové aj z hľadiska toho, akým spôsobom chceme dosiahnuť zmeny v tejto oblasti. Musíme v konečnom dôsledku sprísniť legislatívu, aspoň v niektorých oblastiach, preto aby ten duch toho obchádzania sa mohol trestať. Takže už sa nikto iný nehlási o slovo, takže by som dal slovo spolu s pravodajcom. Nech sa páči. Thank you, chair and... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne kolegyňam a kolegom. Myslím si, že bola to veľmi cenná a bohatá diskusia, ktorá poukázala aj na to, že pokiaľ je náš mandát, ktorý sa týka prania špenových peňazí, výbaní sa daňovej povinnosti a ich podvodov je veľmi široký a zároveň sa poukazuje na to, že my ako vyšetrovací výbor my ako spravodajcovia musíme pracovať napriek tej skutočnosti, že vlastne nemáme prístup ku všetkým relevantným dokumentom, pokiaľ náš pracovný dokument, my sme si položili niektoré otázky, ktorými sa má riadiť naša práca, napriek tomu, že nemáme všetky zistenia. A to je tá dilema, preto sme chceli na to poukázať. Tá realita je taká, že asi najlepší spôsob by bolo mať samozrejme prístup k všetkým relevantným dokumentom, aby sme videli, kde členské štáty alebo inštitúcie zlyhali, pokiaľ implementáciu legislatívy a ako sa dodržiava a potom to môžeme do odporúčania záveru. Myslím si, že bude nevyhnutné tam pracovať paralelne, lebo ešte nemáme tento prístup zabezpečený, takže preto ten dokument vyzerá tak, ako vyzerá. Ale ja súhlasím, to je môj prvý komentár, samozrejme súhlasím s tým, že sa musíme zamerať na náš mandát. Zlá správa, porušovanie e, za legislatívy, zmluv, áno, dôležité je toto z hľadiska dokumentov, uvidíme, čo dáme do tej záverečnej správy, to bude zásadné. Pokiaľ ide o pán Niedermayer, ktorý už odišiel, ja by som chcel povedať, že spomenul viaceré veci. Pokiaľ tieto myšlienky ako EU fatka, tak ako to bolo vlastne včera predstavené, no, ja by som povedal takto. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o tie naše postupy, fact-finding missions a vypočutia, vlastne ehm, budeme sa podívať predstavami, budeme na nich pracovať a môj úlohou ako spoluspravodajcu je o tom diskutovať so všetkými skupinami. Musíme na tom pracovať kolektívnym spôsobom, posúdiť jednotlivé návrhy, ktoré budú predložené a nájsť tie, ktoré budú najefektívnejšie. najefektívnejšie. No, boli tu ešte aj ďalšie veci. Chcel by som ešte spomnúť niečo. Áno, eh, Code of Conduct Group skupina pre etický kódex. Áno, to je veľmi dôležité. Dôležité, aby sa to zreformovalo, aj pokiaľ ide o e, zdaňovanie právnických osôb, ide o to, aby sa skoncovalo s tým utajovaním, to je veľmi veľký problém v princípe jednohlasnosti, to je tiež veľký problém. Viem, že to zabranilo tomu, aby sa vlastne konalo, pokiaľ ide o takéto škodové daňové režimy v rámci EÚ. Áno, my sme z toho vedomi, keď si pozriete dokumenty, tak vidíme to tam. Áno, je možné sa tam vnímať, takže celá tá štruktúra skupiny pre etický kódex vlastne bráni aktivitám, aby sme nemohli riešiť tieto veci v rámci jednotného trhu, pokiaľ ide o výhľadnice daňovej povinnosti a daňovým podvodom. Potom ešte musím povedať, že pokiaľ ide o túto vecu, Fabio Mazi o tom hovoril, v zásade pokiaľ ide o daň pri zdroji, áno, už sa o tom diskutovalo, my to máme ako odporúčanie, vlastne správe to bude. Myslím si, že chceme, aby to bolo v našej správe, toto je zatiaľ pracovný dokument. Ide o to, aké odporúčania sme už predložili, ktoré boli prijaté, To text 1 a 2. Takže to sú aspoň tie doterajšie aktivity tá komisie ako členských štátov po vzťahu k našim odporúčaniam, ktoré už boli prijaté. Myslím si, že to je veľmi zásadné. E, nemôžem súhlasiť s tým, že pokiaľ je odporúčanie, príde s nimi parlament a potom sa na to nereaguje, to je neakceptovateľné. Viem, že viaceré výbory a parlamenty samozrejme do toho budú zapojené. No a nechcem tu prejsť všetky detaily, pokiaľ je záverečný komentár, pokiaľ je vyšetrovací výbor, Mali sme zasadnutie aj s zástupcami USA, zástupcovca Senátu a hovorili sme o tom, ako oni vlastne majú vyšetrovací výbor, ako to nefunguje. Je to pre nás veľká inšpirácia, pre nás všetkých. Myslím si, že bude nevyhnutné E, niečo, niečím takýmto prísť, opierajúc sa naše skúsenosti na konci toho procesu. Bude dôležité mať nejaké odporúčania, ktoré sa budú týkať, ako vlastne efektívne môžu vyzerať takéto vyšetrovacie výbory v Európskom parlamente. No a samozrejme jedna z tých vecí sa bude týkať toho, aby to bolo rýchle, bol pomerne ľahký prístup k kľúčovým dokumentom, lebo to je asi to najdôležitejšie. A druhá vec samozrejme týka aj toho, že relevantní aktéry tu vlastne musí byť dôležité, aby sme mohli vyšetrovať, tak povedať, si ich vypočiť na výbore. A s tým máme problémy, ako som už o tom hovorila, pokiaľ nedostačujem spoluprácu aj na úrovni členských štátov, na úrovni rady, takže to je tiež niečo veľmi zásadné. To bolo všetko z mojej strany. Dám slovo ešte kolegovi. Peter, nech sa páči a potom sa pokúsime zapracovať tieto dokumenty. Teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem pekne zatiaľ, bolo to veľmi prospešné. Pokiaľ naše dnešné diskusie a pokračujeme v tom ďalej, nech sa páči. Yeah, thank you very much, Peter. Ďakujeme, Peter. Ďakujem za príspevky. Ja by som k tomu urobil niekoľko komentárov. Pokúsim sa vyvodiť také všeobecnejšie závery. Kolega Niedermayer hovoril, že pokiaľ ide o sprostredkovateľov, tak treba sa zameriavať predovšetkým na právnikov. Iní kolegovia hovorili, že by sme sa mali sústreďovať najmä na banky a ďalší zase vraveli, že sa treba sústrediť na tú veľkú štvorku daňových poradcov a účtovnícke firmy. Myslím si, že to poukazuje na to, že sa musíme zamerať úplne na všetko a snažiť sa pokryť čo najväčší priestor a potom možno to hlbšie vyšetrovanie zamerať na základe konkrétnych zistení. Ak napríklad zistíme, že sprostredkovateľia predstavujú ten kanál, ktorý by stálo za to e, hlbšie ho preskúmať, tak by sme to mali urobiť. Možno sa objavia niektoré otázky, ktoré budú iba marginálne a môžeme ich nechať tak, alebo sa na ne nebudeme musieť zameriavať. A to isté platí aj pre niektoré ďalšie e, príspevky. Napríklad Fabio De Masi chcel rozšíriť rozsah dokumentov, pán Rozaty to chcel naopak zúžiť, niekto chcel ambícií viac, iný chcel ambícií menej. Čiže to je tak trochu zložité. Ja si myslím, že by sme mali začať na tom najširšom základe a potom na základe konkrétnych zistení to zúžiť. Aj pán Rozády, aj Fabio Di Mazi majú pravdu. To je paradox, pretože tak, ako je ten dokument napísaný, tak môže byť rozšírený a môžeme preskúmať aj financovanie teroristov a zároveň tie štyri body, o ktorých hovoril pán Rozáty, sú tam tiež obsiahnuté. Čiže si myslím, že to poukazuje na to, že musíme byť flexibilnejší a čo najvšeobecnejší a potom ten dokument rozvíjať ďalej na základe zistení, ku ktorým prídeme. To, čo spomínal Sven, tak to je diskusia, ktorá by mohla pokračovať na úrovni koordinátorov, teda nedostatok dokumentov a nedostatok spolupráce členských štátov a ďalších subjektov. Myslím si, že skôr či neskôr Pokiaľ ide o dôkazy o nespolupráci, by sme mohli podniknúť nejaké kroky, tlačové správy alebo e, sa vyjadriť k Európskej rade, hovoriť s Európskou radou pred jej, pred jej zasadnutím. Mohli by sme do toho začleniť novinárov alebo mimovládne organizácie, ktoré vedia politikom stiažiť život a to by nám mohlo byť nápomocné, ale v prvom rade by sme mali zvážiť dôkazy o nespolupráci. Myslím si, že to je z mojej strany všetko. Ešte raz všetkým ďakujem. Ďakujem. Takže budeme pomaly končiť, ale ja sa aj napriek tomu spýtam za komisiu. Je tu pani Marina Whitehouse členka odboru e, pána Moskovisiho. Áno, dávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja pracujem pre generálne riaditeľstvo o zdaňovaní a daniach a myslím si, že by mohlo byť užitočné poskytnúť vám aktuálne informácie o dokumentoch. To je dôležitá téma aj pre komisiu. Chcela by som vám povedať, že dokumenty budú poskytnuté, dokumenty tax 1 a tax 2 budú vášmu výboru poskytnuté v nasledujúcich dňoch. A e, chcem vám iba vysvetliť, prečo je ten proces taký zdlhavý. Tie dokumenty boli tax 1 a tax 2 poskytnuté v rámci iných e, právnych rámcov. A pretože výbor pana funguje na základe e, e, rozhodnutia z roku 1995, my sme k tým dokumentom museli E, vykonať konzultáciu členských štátov a celý proces bol finalizovaný v decembri. Ďalší predpoklad, aby komisia poskytla dokumenty vášmu e, výboru, bolo podpísanie aranžma, ktoré sme podpísali a to e, vlastne e, je akýmsi zrkadlom pre výbor EMIS. Definitívnu verziu tohto režimu s podpisom sme dostali 19. januára. Vystali tam isté obavy a prišli isté dodatočné žiadosti členov pre akreditovaných asistentov, ktorí tiež mali mať prístup k týmto dokumentom. My sme museli na tie žiadosti reagovať jednoducho. Potom sa to všetko vyriešilo. Váš výbor 13. januára ten režim prijal. Pokiaľ ide o druhú žiadosť, ktorú sme dostali, tak všetky služby komisie teraz na vašu žiadosť pracujú. Je to veľmi široká, obsiahla žiadosť a my ju všetci berieme veľmi vážne. Chcem vám len pripomenúť, že na základe pravidel z roku 1995 dokumenty pochádzajúce z členských štátov musia byť znovu konzultované. Čiže nie je to len chyba e, komisie, alebo nie, nezávisí to len od komisie, či vám budú alebo nebudú dokumenty poskytnuté. Myslím si, že toto eh, všetko vrhlo svetlo na tento proces a komisia je pripravená s vašim výborom spolupracovať a už sa na tom aj pracuje, aby sme vaše žiadosti eh, vybavili. Ďakujem, pani Whitehouse. My sme už teraz v takej pokročilej fáze celého procesu, že tie dokumenty naozaj potrebujeme tie žiadosti, E, boli e, pred, e, problémom pred niekoľkými týždňami či mesiacmi. Boli ťažkosti s členskými štátmi, vy ste povedali, že ich dohodneme. My sme si dohodli schôdu so sekretariátom v Štrasburgu 13. februára a budeme sa o tom baviť, aké opatrenia bude potrebné prijať, ak tieto dokumenty nebudú včas k dispozícii. Ďakujem vám za spoluprácu, ďakujem aj všetkým e, kolegom aj e, kolegyniam. Ukončujem našu schôdzu a náš dnes popoludní máme workshop v miestnosti 1G3 od 14. do 16. hodine. Bude tomu pán Kofot predsedať. Ďakujem, končím schôdzu a ďakujem tlmočníkom.